Ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. Pani eh, Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som využiť to, že je tu plná sála, aby som pripomenula, že dnes je Európsky deň obetí terorizmu a to je 11. marec, keď si pripomíname e, hrozné e, teroristické atentáty v Madride. Chcem veľmi rýchlo povedať, že terorizmus e, zabíja jedných, ale všetkých terorizuje a hoci kto z nás sa môže stať obeťou terorizmu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne za túto dôležitú pripomienku. Teraz pán Forenza, máte nejakú pripomienku? pani, eh, pardon. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa vyjadriť k rokovaciemu poriadku a síce, pokiaľ ide o rasistické konanie jedného poslanca z tohto parlamentu, ktorý rómsky národ označil za odpad ľudstva. Ja protestujem proti tomu, takže naozaj podľa rokovacieho poriadku by sa mali prijať príslušné opatrenia, a, e, teda proti tým vyjadreniam tejto osoby. Could, could, E, chcela by som vyjasniť parlamentu. Could I please clarify? Predsednička, chcela by som parlamentu vyjadr- vyjasniť. Okay, okay. Mr. Golnish. Pán Golnish. Prosím, posaďte sa, chcem niečo povedať, možno by ste si to chceli vypočuť. Ďakujem. Takže na Margo tej poslednej pripomienky pani Živenes, predseda už vytal k tomu vyhlásenie, e, nemá právomoc mimo tejto snemovne. Myslím si, že to je veľmi jasné. Ďakujem vám, že ste to nadniesli. A teraz, kolegyne a kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Takže, správa pána Valensu o dovozoch z určitých tretich krajín. Mr. Pán Golniš. Pán Golniš, chvíľu počúvajte. Ja poprosím služby, aby priamo s vami vyjasnili vašu pripomienku k rokovacom poriadku a budem pokračovať teraz s hlasovaním, pokiaľ nebude veľmi jasné, o čo ide. Takže prosím vás, keby ste prejavili úctu parlamentu. Ďakujem pekne. Now, Kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is now... Končím hlasovanie. And it's been Prijaté. Ďakujem. Ďalšia správa. Správa Andrea Dudu. E, dohoda o stabilizácii a pridružení s Černohorskou republikou. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšia správa pána Dudu Eh, colné kvóty na niektoré polnospodárske výrobky. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšia správa. Opäť pán Andrej Duda dovozí polnospodárských výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Únie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme na ďalšiu správu pána Dudu. Opäť e, je to o e, polnohospodárske výrobky, o menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme k správe Gabriela Matu. E, vytvorenie Všeobecnej rybárskej komisie pre Zrezené more. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšia správa. Pani Regner Eh, žiadosť o zbavenie imunity. Mm, eh, zdvihnite prosím ruku, kto ste za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Prejdeme na správu Andrea Dudu. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity. Zdvihnite ruku, kto ste za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Správa e, pána Fernandesa, usmenia pre rozpočet na rok 2016. E, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamietnuté. Čiže pozmeňovací návrh 8 s vyhnutím ruky. Prosím, zvyhnite ruku, kto si za, proti. Zdržali sa. Jednuté. Ďalší pozmeňovací návrh 9. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Myslím, že to bolo dosť jasné, kolegovia. Pozmeňovací návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 13. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 16. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. si 17. Menovité hlasovanie otváram. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 18. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Zdvihnite ruku za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 22 za, proti,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 Končím hlasovanie. Zamietnuté. 29. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 30. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dvojka. Z, uh, menovité hlasovanie. Ja Každý hlasoval. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o celom uznesení, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté to bolo, kolegovia. Takže prechádzame na správu Georga Pirinského. Blahoželáme spravodajcovi, takže výročná správa o ochrane finančných zámov EÚ. Pozrieme sa na 3 za, proti, zdržali sa. To si preveríme, kolegovia, takže menovité hlasovanie môžete hlasovať. Pozrieme sa na 3. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 6 za proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa. Preberíme si, otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 1, hlasoval všet, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. prijaté. Pozmeňujúce na 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúce na 8 za? Bolo to jasné, ale ak trváte na preverení, môžeme si to preveriť. Pozmeňujúce na 2. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 2. Zamietnuté 8 e, za, proti, zdržali sa, prijaté 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 11. Menovité. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 54 e, za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. 54. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Menovité hlasovanie. 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 14. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Konečné hlasovanie o uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Teraz prejdeme. Prepačte, predbehla som samú seba. Končím hlasovanie. Prijaté. Prijala to väčšina. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Pokrok Čiernej hory za rok 2014. A začíname s pozmeňujúcim na číslo 1. Rukami. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 4 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, druhú časť, poprosím, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Musím si 7, kto je za. Prepačte, kolegovia, to vypadáva. Prijali sme v štvorku. Trojka, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Dva, Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Musíme si to overiť. Dvojku. Otváram hlasovanie o dvojke. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Peťka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz o uznesení ako celku, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem kolegovia. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Správa pokroku bývalej Jugoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014. Jednotka, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Jednotka za proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 9 za, proti, zdržali sa. Musíme si devinu overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 3 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9 za? Proti? zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie D za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasovanie o uznesení za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Správa o pokroku Srbska. Začneme pozmeňujúci národ 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1. Za? Proti? Zdržali sa? Musíme overiť. Jednotka. poďme si návrh 1. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvorka. Menovitým hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Trojka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Musíme si overiť si návrh číslo 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Peťka. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 37 za, proti, zdržali sa, Prijaté. Hlasovanie uznesení, kto je za? Proti? Zdržali sa? A je to prijaté. Teraz prejdeme k bodu Európsky integračný proces Kosova, si návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 4 za, Prepačte kolegovia, chcete overiť devinu? Otváram hlasovanie a pozmeňujem návrh číslo 9. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Štvorka, kto je za? Prepáčte, nech sa páči. Pani predsednička, dali si nám zlé číslo eh, ohľadne poslednej kontroly hlasovania. Pozmeňte návrh 9. Ja mám hlasovacom zozname. Nie je tam uvedené, že bolo stiahnuté. Takže aby sme si to objasnili. Pozmeňujúci návrh 9 bol stiahnutý, ale neskôr sa vrátil, tak sme o ňom hlasovali a bol zamietnutý. Takže pozmeňujúci návrh 4 sme mali hlasovanie, takže budeme hlasovať rukami, kto je za štvorku, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. si návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasujeme o uznesení rukami, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu, správa Rozáty. A začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 2, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasovanie uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Ďalšou správou o hospodárskom semestri spravodajca Prieto. Začneme hlasovaním o odseku 1 za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 1 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 3. V tri časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Tretia časť za. Proti zdržali sa prijaté. Ocek 4 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 16. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 17 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 24 za, proti, zdržali sa, prijaté Musíme si to overiť. Odsek 24. Otváram hlasovanie. Otvárame hlasovanie. Kon- hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 29 v troch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, takisto menovitým hlasovaním. Otvárame hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 33 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozme si návrh 6. Smiavité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o odseku 47 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Držali sa. Prijaté druhá časť menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Sme si návrh dva menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 49 za. Proti. Držali sa. Prijaté. Odsek 50 v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Musíme si overiť druhú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 54 v dvoch častiach. Ospravedlňujem sa. 52. 52 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. si návrh 8 je stiahnutý. 56 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti Zdržali sa prijaté. Druhá časť menovité hlasovania. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 65 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. si návrh číslo 3 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. 69 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 71 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 74, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kolegovia, overíme si 74, takže otváram hlasovanie. Hlasujeme o 74. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 75 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Musíme si overiť druhú časť. 75 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4 medzovým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 78, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozrieme si návrh 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodné ustanovenie M. To je za. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 7. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie dvojité V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme hlasovať o celom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Ďakujem pekne kolegovia. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Správa Galt Pelč v Európskom semestri 2015-17 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie vote? Okay, let's open the vote. Otváram hlasovanie. Has everyone voted, Hlasovali všetci, kolegyne, kolegovia. Končím hlasovanie. Je to schválené. Hlasovanie o uznesení menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. We now close the vote. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. Ďalšie hlasovanie. Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Najskôr hlasujeme o oceku 15 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Ocek 16, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Ocek 18, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Úvodné ustanovenie L, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie M, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Záverečné hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. The vote is now closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa utišili, Teraz pristúpime k, k vysvetleniam hlasovaní. Pán Golniš, dám vám slovo, aby ste predniesli vašu pripomienku k rokovaciemu poriadku. Pán Golniš, máte slovo. Madame la, Madame la présidente. Pani predsedajúca, konštatujem, že ste dali slovo k rokovaciemu poriadku, ale k téme, ktorá vôbec nesúvisí s rokovacím poriadkom zhromaždenia. Nemá to ani súvis s predpoludnejšou rozpravou a týmto vlastne e, sa tu spochybňuje práca poslancov ja by som chcel presne povedať, o, o ký, aký e, bod rokovacieho poriadku e, sa opieram. Vy ste ma ale veľmi prekvapili. Keď som prišiel s kolegami do Štrasburgu, tak sme sa slače dozvedeli, že pán Šulc verejne spochybňuje v nepriateľských v médiách eh, pár dní pred francúzskými voľbami eh, eh, to, čo sa vlastne bude diať. A on nám ani, ani nepovolil, aby, aby sme boli vypočutí. Porušil sa článok 11 odsek 4 o vnútornom vyšetrovaní a e, e, nedodržiava sa tu e, zásada dôvernosti, takisto sa porušuje článok 5 a on nás v protiklade s článkom 2.4 neinformoval a diskriminuje nás, pretože situácia parlamentných asistentov je v protiklade s pravidlami a on by mal E, dať vyšetrovať všetkých poslancov a asistentov, e, nie iba tých, ktorí dal vyšetrovať a mal by začať svojimi, svojimi e, socialistickými kolegami, pretože už sme objavili 9 asistentov v socialistickej frakcii, ktorí porušovali pravidla. Ja som nikdy nevidel takéhoto predsedu parlamentu, že by sa správal takýmto stranickým spôsobom a že by